Takže otvárame opätovne zasadnutie, protokoly a prijaté texty. Sú k dispozícii, má niekto nejaké pripomienky? V zásade nie, takže zápisnica je týmto schválená. Tá rady som dostal stanovisko v prvom čítaní, ako aj dôvody, z ktorých ich prijal, no a stanovisko komisie.